Smernica zabezpečuje zrovnoprávnenie nielen na úrovni e, priemyslu a politík, ale aj na úrovni e, hospodárskej súťaže. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánovi Kramerovi za túto vynikajúcu prácu. Uzatváram e, rozpravu a zajtra sa uskutoční hlasovanie. Ďalej, bod ďalší rokovania, ten je zároveň posledným bodom dnešného, dnešnej večernej plenárky. Správa pani Sautu Hasi o povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú dreva, výrobky z dreva na trh. Chcem sa poďakovať eh, pani spravodajkyni Hasi, ktorá túto eh, správu rozpracovala, nadviazala na to, čo už bolo spravené zo strany, eh, zo strany pani Lukas, ktorá zložila, teda odovzdala svoj mandát začal sa venovať teda práci vo svojej vlastnej krajine. Dávam teda pani Hasi slovo na 4 e, minúty. E, ďakujem pekne. E, teda v prvom rade mi, sa musím poďakovať Karolín Lukas, ako tej spravodajky, ktorá sa tým venovala ako prvá a takisto chcem ostatným spoluspravodajcom z iných pracovných eh, politických skupín poďakovať. Takisto chcem poďakovať tým, ktorí rokovali so španielským predsedníctvom, ako aj komisii Komisia a Rada výrazným spôsobom zmenili svoje pôvodné stanoviska, čiže EÚ uzavrie svoje trhy e, tým e, nelegálne vyťaženým drevám, a teda produktom z dreva, alebo teda výrobkom z dreva, nelegálne vyťaženého. Toto našlo väčšinou podporu parlamentu a bolo e, dohodnuté, že toto bude jednoznačne zakázané E, bude sa to vzťahovať na tých, ktorí umiestnia takéto drevo, respektíve výrobky e, na trh. E, obchodníci musia zdokumentovať, odkiaľ pochádza ich drevo a kam ďalej smerovalo, komu ho predali a bude možné vystopovať teda aj pôvod dreva, ktoré je používané napríklad na výrobu nábytku. Nechceli sme, aby ten zákaz sa týkal len prvej časti rečasca, je to teda komplexné, e, pretože je tam veľa dôsledkov e, pre aj ostatné časti e, reťazca obchodného. Čiže všetci budú niesť zodpovednosť za to, že sa tam vyskytne nejaké nelegálne vyťažené drevo. Je škoda, že rada nedáva túto legislatívu na to vhodné miesto, alebo že teda neprekladá to v tom správnom kontexte a vážne porušenia e, pravidel ťažby dreva, legálnej ťažby e, by mali byť považované za, za zločin, za trestný čin. E, je tu koncepcia zanedbateľného rizika. My sme sa zaoberali aj tým, v akom kontexte sa toto objavuje v súčasnej legislatíve. Zdá sa, že je tu e, riziko, ktoré je nulové v praxi. E, napríklad pokiaľ ide o e, legislatívu, ktorá sa týka geneticky modifikovaných mikroorganizmov, BSE, potravinovej hygieny, kozmetiky, kozmetických prípravkov, pesticídov a tak ďalej. Parlament akceptuje koncepciu zanedbateľného rizika, čo má znamená teda riziko, ktorého dopad je nulový Chcela by som ešte spomenúť fakt, že tlačené produkty boli e, vynechané z rozsahu pôsobnosti. To by bola vážna medzera podľa mňa, mohlo by to byť e, vážna medzera. To znamená, že knihy a tlačený materiál, ktoré budú napríklad e, vytlačené v Turecku alebo v Číne, by boli OK, alebo že by tam mohlo dojsť ich tlači Takisto otázka emisí z dôvodu nelegálnej ťažby. Toto vedie k znižovaniu biodiverzity. Z dôvodu nelegálnej ťažby dreva prichádzame o potenciálne e, medicínske produkty, skôr ako môže dojsť vôbec ich preskúmania a výskumu. EÚ kázala roky e, proti e, nelegálnej ťažbe a napriek tomu jedným z najväčších odbytísk pre takéto produkty. Čiže napriek týmto znešeným rečiam sme my prispievali výraznou mierou k ničeniu lesov. A fakt, že v tejto chvíli e, zakazujeme nelegálnu ťažbu, je medzinárodným prelomom a je to veľký príklad toho, ako EÚ e, vlastnými činmi dokáže byť e, súčasťou riešenia globálnych problémov. Vďaka takejto legislatíve sa dostávame o krok ďalej a prispievame k pozastaveniu takéhoto zlého fenoménu. Ďakujem, pani Sasi. A teraz sa obraciam na pána Potočníka. Možno by ste zareagovali za komisiu. Vážený pán predseda, ctení poslanci a poslankyne, Európsky parlament, čiž v osobe spravodajcov pani Karolín Lukas a pána Sada Hasio, i tieňových spravodajcov, naozaj odviedli výbornú správu. Ďakujem im za to, že po dohode s Radou a komisiou dokázali doviesť dokonca kompromisný text, ktorý zachová aj biodiverzitu, aj klímu, aj vodný cyklus. Teda celkovo trvalo udržateľný rozvoj. Toto všetko súvisí s tým, že si zachováme svoje lesy, ktoré majú nielen hodnotu pre životné prostredie, ale aj hospodárskú hodnotu tá je obrovská. Viem e, z mojej vlastnej krajiny, kde lesy pokrývajú 60 územia. V mnohých rozvíjajúcich sa krajinách les poskytuje nielen pracovné miesta, ale aj lieky, potraviny, prístrežky, ktoré sú kriticky dôležité pre prežitie milióny vidiečanov. Mali by sme vydlaždiť cestu k dohode po druhom čítaní. Toto by vyslalo jasný signál svetu, že Európska únia nepríjme nelegálne vyťažené drevo. Výzva pred nami zostáva, ako zistíme, ktoré je nelegálne vyťažené. Ale nestačí sa len zamerať na nelegálne vyťažené drevo na európskom trhu. Európska únia bude zaangažovaná v spolupráci s krajinami, ktoré sa snažia zlepšiť lesné hospodárstvo prostredníctvom dobrovoľných zmluv a dohôd. Text, ktorý predkladáme, bude odrážať aj názory krajín, ktorí už vstúpili do takýchto dohôd s Európskou úniou. Nesmie e, náša právna úprava byť bremenom pre vlastníkom, vlastníkov lesov, Myslím si, že tomu tak nie je a že text má v sebe zabudovanú dostatočnú flexibilitu. Návrh, ktorý pred vami leží, si zaslúži vašu podporu a za, to vám ďakujem. A teraz začneme s kolom rečníkov, ktorí sa vyjadria za politické skupiny. Pán Fielner, dve minúty za skupinu EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som e, sa chcel poďakovať e, srdečne e, pani Hasi. Už dlhší čas sme na tomto spolupracovali a už dlhšie sme konštatovali, že naozaj potrebujeme dobrú príkladnú spoluprácu. A takisto chcem poďakovať aj predsedníctvu, že sa venovalo týmto záležitostiam. Máme ale tri otázky. Drevo je úžasný, obnoviteľný, spolahlivý materiál Pôvodne to vyzeralo tak, ako by tam malo byť oveľa viac problémov eh, s týmto textom. To znamená, že v dôsledku eh, legislatívy eh, budeme nejakým spôsobom poškodzovať drevo a budeme dávať prednosť kovovým a plastovým výrobkom. Našťastie sa tak nestalo. Táto legislatíva po druhé musí byť realizovateľná To znamená, že e, netýka sa to len priamo dreva ako pri primárnej ťažbe, ale aj tých vedľajších odvedených produktov. Musíme teda e, vedieť, e, aká, ak, aký je celý ten priebeh, celý ten technologický postup a musíme vystopovať každú jednotlivú časť. Po tretie, a to je veľmi dôležité, nie je možné využívať judikatúru na to, aby sme vytvárali e, bariéry obchodné. Musíme spolupracovať s inými krajinami a musíme zabezpečiť, že dokážeme naďalej exportovať a s nimi byť v aktívnom obchodnom styku, aby sme dokázali teda exportovať ako aj importovať. Po tom, čo sme tak e, dlho a intenzívne e, pracovali, mám pocit, že je ten návrh v tej najlepšej podobe, akej sme ho dokázali vypracovať. A som teda vďačný spravodajkyni a je dobré, že sa nám podarilo takéto niečo E, dosiahnuť. A úplne na záver by som chcel ešte e, kolegyňam a kolegom pripomenúť, že keď ďalej chceme obchodovať s drevom, tak musíme zabezpečiť, aby e, naozaj nedochádzalo k nelegálnej ťažbe a aby sme sa tejto súvislosti pozerali na korupciu a kriminalitu. Ďakujeme, pán Fielner. Udeľujem slovo pánovi Senisovi za so- Arzenisovi za socialistov. 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážený pán komisár Potočník, myslím si, že je dojímavé, keď máme rozpravu o tejto konkrétnej téme a zajtra hlasovanie. A keď si uvedomujeme, ako veľmi bojovali ľudia za tému predloženého textu, v tejto konkrétnej chvíli rada stojí bok po boku parlamentu pri legislatívnom návrhu, ktorý bude veľmi dôležitý aj pre výrobcov, aj pre spotrebiteľov v Európskej únii. Európsky občania doteraz kupovali výrobky z dreva a nevedeli, či toto drevo bolo vyťažené legálne alebo nelegálne. a nelegálni a legálni ťažiari si navzájom konkurovali. Práca, ktorú odviedol Európsky parlament e, v spolupráci s radou, nám umožní dosiahnuť niečo, čo by malo byť samozrejme, a to, že nelegálna ťažba by sa mala označiť za nelegálnu verejne. A tým, tým by sa mali chrániť výrobcovia používajúci drevo vyťažené legálne. Celý systém, ktorý treba aplikovať, by mal zlepšiť situáciu na trhu s drevom. Myslím si, že sa nám podarilo napredovať v tejto veci a keď skúmame, či sú výrobky z dreva, konkrétne výrobky vyrobené z legálne či nelegálne vyťaženého dreva, mali by nás zaujímať aj pridružené témy, ako je napríklad biodiverzita. Povedal by som, že sú tu dve veci, ktoré rada nevzala na zreteľ, ale ktoré sú napriek tomu mimoriadne dôležité. Myslím si, že by bolo samozrejme očakávať, že ten, ktorý prvý umiestni na trh nelegálne vyťaže, vyťažené drevo, tento by mal byť postihovaný za zločin proti životnému prostrediu. Za, alebo priestupok, trestný čin proti životnému prostrediu. A myslím si, že tu máme medzery v navrhovanej právnej úprave, ktoré prevádzkovateľom umožnia umiestňovať takéto výrobky na trh, lenže my by sme mali chrániť producentov v Európe aj spotrebiteľov pred nežiadúcou konkurenciou, príliš lacnou konkurenciou prichádzajúcou z dovozu. Chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa venujú tejto téme, že sa snažia zlepšiť situáciu. Ďakujeme za príspevok za skupinu liberálov. Dve minúty, pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, pán e, predseda. E, som naozaj šťastný človek a to nie len kvôli tomu, že Holandsko porazilo Uruguay, ale aj kvôli tomu, že dnes e, sme vyslali veľmi silný signál smerom na iné krajiny sveta. 500 miliónov európskych občanov si neželá nelegálnu ťažbu a ani produkty, ktoré pochádzajú z takéto ťažby a tí, ktorí sa pokúsia napriek tomuto tak spraviť, tak budú potrestaní. To je silný signál z Európskej únie a nemali by sme podceniť silu takéhoto signálu. E, takéto, takéto, takáto ťažba zostáva veľkým problémom. Či je legálna, ale predovšetkým nelegálna ťažba zostáva problematickou. Takže môžeme v tejto chvíli použiť to ako e, najsilnejší, najsilnejší náš, náš vynúcovací prostriedok, tak povedať teda tú silu alebo hlas 500 miliónov obyvateľov ale ten signál e, je silný len vďaka tomu, že tak chcel Európsky parlament. Rada chcela e, znížiť silu tohto hlasu. Parlament chcel zákaz e, takýchto nelegálnych produktov alebo pochádzajú z nelegálnej ťažby. Rada bola miernejšia. Chcem poďakovať španielskému predsedníctvu, ako aj belgickému predsedníctvu za prácu, ktorú odvietli, tak aby dokázali dosiahnuť väčšinu na rade, pokiaľ ide o zákaz výrobkov pochádzajúcich z nelegálnej ťažby. Bohužiaľ, rada nie je prítomná, ale e, chcel by som e, pripomenúť, že je nevyhnutné postupovať racionálne aj pri naplňaní tohto e, nariadenia. V prípade, že tá realizácia nebude rozumná, tak potom to bude len papierový tiger, Takisto chcem poďakovať úprimne eh, pani Karolín Lukas, ako aj Satu Hasi eh, za vynikajúcu prácu. To platí aj smerom na tieňových spravodajcov. Myslím si, že nastavili veľmi dobrý príklad eh, pre to, ako by sme mohli my fungovať ako parlament a ako by sme mohli ten náš demokratický mandát naplňať. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minútu pani Julie Gerling. Mene skupiny ECR. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcela zablahoželať e, pani Satu Hasi, ktorá naozaj veľmi kompetentne prístupila k tomuto materiálu a naozaj bola príjemná práca s ňou. Takisto som rada, že som aj súčasťou tohto, tejto úspešnej dohody. Na jednej strane je dohoda E, sa, alebo sa snaží naozaj dosiahnuť e, biodiverzitu a prísnejšie pravidlá, ale zároveň byť dostatočne flexibilnou, aby neprestávala príveľkú záťaž pre obchodníkov a my by sme ale nechceli zase podkopávať úspech alebo, a že je zároveň aj možné dosiahnuť dohodu, keď e, všetci spolupracujeme. Chcela by som zdôrazniť niektoré z veľmi vítaných e, vedľajších účinkov, to súvisí aj s tým, čo pred chvíľkou podal Jan, napríklad vedľajšie účinky e, s, s, to sú napríklad e, veľký dopad na verejné povedomie. Napríklad v Británii um, si to získalo veľmi veľkú pozornosť zelených skupín, respektíve nielen zelených, ale oveľa širšej verejnosti. A ja určite som tu veľmi novou poslankyňou, prvýkrát, teda som tu nová poslankyňa, ale naozaj bolo úžasné vidieť, aké veľký podiel populácie alebo verejnosti podporuje nás v tomto a podarilo sa nám tam e, pretlačiť tento materiál tým smerom, ktorý e, mala verejnosť záujem. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým a ďakujem aj za spoluprácu s pani Satej Halci, pretože to bolo pre mňa veľmi dobré vzdelávanie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má na dve minúty slovo pani Merisa Matias za GUE, NGL. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, najskôr aj ja by som chcela vyjadriť vďaku e, pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Vieme, že nelegálna ťažba je jeden z výrazných problémov, ktoré trápia a súžujú túto zem a že veľa, veľa hektárov je nelegálne ťažených. E, takisto emisie, ktoré z tohto plynu sú veľmi nepríjemné a takisto to ohrozuje druhou rozmanitosť takáto ťažba a dreva je vlastne, alebo na nej v ide aj, idú aj mnohé klimatické e, zmeny a negatívne klimatické javy. Takéto straty e, lesov ohrozujú celé ľudstvo, ale môžeme proti tomu niečo spraviť. Sú naozaj e, spoločenstva, ktoré sú závislé na takýchto lesoch a ktoré sú v takýchto prípadoch naozaj veľmi postihnuté a preto musíme spraviť všetko spoločnými silami, preto aby sme zlepšili ich situáciu, aby sme dokázali aj domorodým e, obyvateľom zabezpečiť e, živobytie a aby sme ich neohrozovali. E, hlavne nelegálna ťažba je v tomto kontexte veľmi negatívna. Tu ide aj o bohatstvo tých producentských krajín, ktoré treba zabezpečovať a je nevyhnutné zabezpečiť trvalú udržateľnosť produkcie dreva. A pekné slova nestačia, musíme konať veľmi konzekventne a parlament musí veľmi konzekventný a musíme sa zapojiť do tohto boja. Chceme ale spraviť niečo aj na poli obchodu s drevom a tam tiež nestačia len ušlachtilé ciele. Potrebujeme e, dobré prostriedky, hlavne sankcie, ktoré by mali byť trojakého charakteru. E, najskôr musia e, zaručiť, že hospodársky z histórie takto zaznamenaný z nelegálnej ťažby bude odnímaný. Ľudia budú trestnoprávne zodpovední za takúto ťažbu a takisto je nevyhnutné odňať licencie a nejaké povolenia na konanie takéto činnosti tým, ktorí sa dopustia priestupkov. Tí, ktorí takéto zdroje dajú do obehu, tak musia byť za to zodpovední v konečnom dôsledku. A tí, ktorí umiestnia takéto produkty na trh eh, v Európskej únie, tak eh, musia byť braní na zodpovednosť v prípade, že sú odhalení a je nevyhnutné poskytovať eh, potrebné informácie, podkladové informácie k pôvodu dreva, k eh, ďalšiemu eh, používaniu a takisto je nevyhnutné poskytnúť podrobné informácie o tom, kto kúpal, kto, respektíve kto nekúpal toto drevo. Veľmi pekne ďakujem. Pani Rozbach, dve minúty za skupinu EFD. Ďakujem, pán predseda, za slovo a ďakujem pani Hasi, ktorá sa ujala veľmi komplikovanej témy. Chcem spomenúť niekoľko bodov. Nelegálnu ťažbu dreva, rozvrat biodiverzity, výrobky vyrobené v krajinách mimo EÚ. Výrobky, ktoré drevo, na ktoré sa legálne vyťažilo, na tieto je možné získať ľahko informácie o pôvode dreva, pretože existuje istý sprievodný list, ktorý putuje spolu s výrobkom s týmito informáciami. Ale aké realistické je odkontrolovať výrobky z nelegálne vyťaženého dreva, napríklad nábytok, ktorý obsahuje zlúčeninu MDF, e, vytvorený z recyklovaného dreva. Ako je možné ho odhaliť? Myslím si, že máme vytvoriť e, náležitú právnu úpravu tak, aby Európska únia bola konkurencieschopná na svetových trhoch a nie, aby sme sa odkláňali od európskych štandardov. Myslím si, že týmto návrhom môžeme tieto vytýčené ciele dosiahnuť. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Rozba, hovorí pán predseda. A teraz poslanci, ktorí hovoria sami za seba, minúta a pol. Pani Pietikajnen. Vážený pán predseda, je to dôležitý krok smerom k zodpovednému využívaniu zdrojov. Aj v oblasti biodiverzity, aj v oblasti zodpovednosti medzinárodného spoločenstva, aj pri zlepšovaní života ľudí ukazuje to, že EÚ môže byť významným medzinárodným aktérom pri presadzovaní právnej úpravy, ktorá má na zreteli aj ekológiu. Výsledok tejto právnej úpravy je určite lepší ako nedostatky kompromisného znenia, ako už podotkla pani spravodajkyňa Hasi. Rada by som povedala, že nedostatkom by mohli byť aj sankcie na celoeurópskej úrovni, ktoré sa e, nezahrnuli a do smernice o trestných činoch v oblasti životného prostredia, ktoré zahrňuje len obchodovanie, nelegálne obchodovanie, ale myslím si, že toto by bolo možné rýchlo napraviť komisiou. Súčasťou tejto smernice eh, by malo byť aj hore to, čo som povedala predtým. Ďakujeme. Za príspevok hovorí predseda teraz 2,5 minúty pani Linda McEwen, ďalšia rečnička. Vážený pán predseda, už je neskorá noc, kolegovia. Myslím si, že to by nás nemalo odvrátiť od myšlienky, ktorá je veľmi dôležitá. Možno to je najdôležitejšie hlasovanie tento týždeň v parlamente. Aspoň súdiac podľa počtu mailov, ktoré som dostala. Pred 4 hodinami som dostala petíciu s 22 tisíc podpismi a počet týchto podpisov stále rastie. Všetci nás napadajú, aby sme zajtra zabojovali za životné prostredie. Ako už povedal pán komisár, je to dôležité pre milióny ľudí, ktorí žijú v najchudobnejších krajinách sveta a ktorých živobytie môže byť narušené nelegálnou ťažbou, ako napríklad v Madagaskare, na Madagaskare, kde bolo nelegálne vyrúbaných nesmierne veľký počet stromov a pritom HDP tejto krajiny zostáva nízke. Treba potrestať nelegálnych ťažiarov na Madagaskare. V ďalšej krajine dokonca vznikali vojny v Kambodži v 90. rokoch kvôli drevu a nepriatelia demokracie boli označení organizáciou Global Witness, napríklad aj také krajiny ako Čína, ktorá pokračuje v nelegálnej ťažbe dreva pretože nelegálna ťažba okráda mnohých ľudí, milióny ľudí o šancu zarábať si na živobytie legálnym spôsobom. Ďalej tu ide o daňové úniky a organizácia Human, Human Rights Watch sleduje situáciu v Indonézii a predkladá konkrétne čísla, kde by 100 miliónov ľudí v tejto krajiny mohlo dôstojne žiť, ak by nebolo nelegálne ťažby dreva. Myslím si, že to, čo robíme, je prvým krokom, nie je dokonalým, ako už poukázali predračníci, ale s niečím musíme začať. Napríklad by sme sa mohli dobrovoľne zaviazať k dodržiavaniu istých predpisov. A ďakujem komisii, že zašla v tejto téme ďalej ako predchodcovia. Španielské predsedníctvo takisto sa snažilo dosiahnuť pokrok a ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o ambicioznejší cieľ v tomto smere. Dnes je to začiatok. Myslím si, že pani Hasi aj tie nevyspravodajcovia odviedli veľmi dobrú prácu. Musíme neustále tlačiť zo strany spotrebiteľov, zo strany verejnosti. Komisia si je vedoma týchto tlakov a myslím si, že robí, eh, odvádza veľmi dôležitú prácu v tejto dôležitej právnej úprave. Ďakujeme za príspevok. Linda, minúta a pol, pán Chris Davis lesy sú ničené, niekedy dokonca ešte aj s podporou vlády, ale veľmi často prostredníctvom nelegálnej činnosti. E, drogový obchod a dro, e, nelegálny obchod a obchod s drevom to sú činnosti, ktoré práve korumpujú vlády a tým pádom veľmi ťažko e, je možné danúť sa zabezpečiť nutiteľnosť práva. Ehm, pred 5 rokmi sme tu o tom diskutovali s komisárom Louis Michelom, e, ktorý povedal, že potrebujeme takéto niečo a som sympatizoval s týmto, s to požiadavkou parlamentu, ale hneď mi povedal medzi riadkami, že jeho právnici povedali, že to sa nedá dosiahnuť. No už keď právnici povedia, pán komisár, že sa niečo nedá, tak jednoducho treba vymeniť tých právnikov, lebo teraz konečne už to máme na stole. Táto požiadavka tu hovorí, že členské štáty musia zaviesť režimy vynutiteľnosti práva, ktoré budú jednoznačné, a budú efektívne, budú proporcionálne a budú odrádzať o takéto činnosti. Ale čo to znamená? Čo hovorí Slovinsko, že sankcia za ne, nelegálne vyrobené vyťažené dreva bude 10 rokov a Británii vás udrieme po ruke. Ako môžete zabezpečiť, aby táto legislatíva mohla fungovať efektívne po celej EÚ? Ja sa vás pýtam, alebo požiadam vás, aby ste napísali členským štátom a povedzte im, že budete publikovať, zverejňovať všetky detaily jednotlivých um, trestov, ktoré uplatňujú pri zabezpečení tejto trestnej činnosti. Musíte poukázať ukázať prstom tak ako nikdy predtým, pretože vy, pán komisár, budete neustále vidieť tieto slova, že legislatíva musí byť proporcionálna, efektívna a odrádzajúca. E, takže musím sa na budem sa vás sledovať, že či naozaj tieto slova sa dostali alebo sa realizovali. Predseda, ďakujem pekne. Dám teraz slovo pánovi Krámerovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že dnes robíme dobrý zákon, príjmame, je vhodné, eh, že sa snažíme zabrániť eh, umiestňovaniu na trh eh, a na európsky trh takéto nelegálne vyťažovaného dreva, ale platí to, čo v prípade aj ostatnej legislatíve nie je nie, no, dobre napísať len to, čo si želáme, ale je nevyhnutné zabezpečiť, aby to bolo aj praktizovateľné, to, čo si želáme a to, čo dávame na papier. Preto je dôležité, aby sme našli ten kompromis, pokiaľ ide o ten e, prvý e, bod, e, že je nevyhnutné robiť due diligence, v tejto fáze je nevyhnutné príjmať tie zákazy. Bolo by príliš byrokratické, keby sme v rámci celého toho reťazca s drevom uvalovali povinnosť dokazovať pôvod. Nie je možné robiť to od píly až po fabriku a nie je možné teda celé to sprevádzať takýmto, takýmto dokazovaním. To len zvýši tú byrokraciu, zvýši to ešte produkciu e, papiera a ešte dokonca to môže zvýšiť tú nelegálnu ťažbu. Preto musíme dávať pozor na tú rovnováhu. To, čo pravda za to hasi, e, že by sme týmto mohli vytvoriť e, politiku nulového rizika, to nie je určite pravda. V prípade ťažby dreva nie je to možné, nie je to realizovateľné, vedie to k byrokracii a k zvýšeným rizikám, novým rizikám. Musíme dať pozor na to, aby legislatíva bola vyvážená a realizovateľná. Z tohto pohľadu je ten kompromis hodný a som rád, že zajtra ju podporíme väčšinou, hlasov. Tiene un minuto ahora la señora Manner. Ďakujeme. A teraz pán Manner, dve minúty. Mm, tak, do, jedno trochu potrebné zastaviť eh, nelegálnu ťažbu dreva a myslím si, že všetci sa, v tomto zhodneme. Ale tento kompromisný návrh, eh, neviem, čo ho môžem celkom úplne podporiť. Pretože napríklad eh, zodpovednosť na, v, v každej časti toho postupného reťazca alebo to, to, tej línie. Myslím si, že to bude predstavovať určitú záťaž tak pre firmy, aj pre majiteľov e, lesov alebo pre spracovateľské firmy. Takže musíme zabezpečiť to, že keď táto smernica sa bude implementovať, tak e, certifikácia bude zvládnutelná a nebudeme zavádzať e, prílišnú byrokraciu a, a nadmerné požiadavky, ktoré naďalej ešte budú mariť konkurencieschopnosť um, drevarského priemyslu a nebude, tak, aby sme napokon drevo nebolo konkurenciou pre iné materiály. To je ďalšia hrozba. Predseda, posledný rečník tejto časti je pán Karl Hagl na jednu minútu. Nech sa páči. Ja, det är faktiskt så att vi har en Ďakujem pekne, pán predseda. Je skutočne škoda, že e, takáto dôležitá otázka nedostala viacej priestoru a to, čo povedal e, kolega Maner, je naozaj polutovania hodné, že pri tejto práci sme zabudli na to, že v Európe je veľmi živý sektor tejto ťažby a teda drevospracovania, eh, kde eh, sa veľmi intenzívne pracuje a eh, že treba to mať na pamäti aj pri všetkých týchto úpravách a je nevyhnutné teda poďakovať ešte raz kolegyni za tú hasi a v konečnom dôsledku môžem hlasovať len za to, ale respektíve chcem podporiť to, čo bolo povedané, že došlo k zlepšeniu tohto návrhu. Je to naozaj dobrý kompromis a postará sa o to, aby nelegálne ťaženie dreva bolo zakázané, aby to však nemalo negatívne dopady na náš dobrú zorganizované a štrukturované legálne e, drevospracujúce e, odvetvia. Terminál. Ďakujeme, pán Haglund. Teraz táto časť rozpravy končí. Ešte máme troch kolegov, ktorí požiadali o príspevok v spontánej rozprave. Prvou je pani Antonesku. Máte jednu minútu, presne jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Obchodovanie s drevom, či už vyťaženého nelegálne alebo spracovaného, kúpeného nelegálne, ničí lesy. Preto lepší legislatívny rámec je nutný v Európe. Táto právna úprava zavádza systém zvýšenej zodpovednosti a kontroly a mala by zaviesť aj monitorovacie orgány na európskej úrovni, ktoré by kontrolovali, či je drevo umiestnené na trhu legálnym spôsobom alebo nie. Nie je to však dokonalé riešenie, pretože dokonca aj tento systém môže byť zraniteľný pri istých okolnostiach. Práve preto rozpráva v príslušných výboroch sa uberala takou cestou, ako sa uberala a ja som preto predložila pozmeňujúci návrh, aby prevádzkovateľia e, museli používať tento systém zvyšenej obozretnosti, aby boli na, navolené isté sankcie v tomto systéme. Ak niekto chce predávať výrobok z nelegálne vyťaženého dreva, treba nastaviť celú sériu opatrení. A teraz pani Kamberg. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, rok 2010 je rokom biodiverzity a predloženým návrhom sa stanovujú dôležité podmienky, ktoré idú proti klimatickým zmenám a takisto zabezpečenie biodiverzity. EÚ nemôže byť trhom pre nelegálne vyťažené drevo a pre produkty takto pochádza, pochádzajúce z takéhoto dreva. Toto je dôležitá príčina odlesnenia asi 40 eh, výrobkov, ktoré sú po celom svete distribuované drevené, pochádza práve z nelegálnej ťažby. 30 miliónov hektárov eh, lesov bolo vyťažených a 20 celkových emisí sa dá vyvodiť z takéhoto ťažby. A toto je aj veľký dôvod eh, straty biodiverzity. Absolutným zákazom ilegálnej ťažby, respektíve takto vyrobených

Rečník je prerušený. Vážený pán Paška hovorí pán predseda, pán komisár Potočník. Producido en el debate. Señor comisario, tiene usted la palabra. Pán komisár Potočník sa chce vyjadriť. Pán Paška, museli sme vám prerušiť. Vážený pán predseda, dámy a páni, je už neskoro a preto sa pokúšame čím skôr uzavrieť rozprávu. Budem hovoriť krátko, ale nie preto, že by tieto veci boli menej dôležité. Práve naopak, že vyžadujeme vysokú úroveň konsenzu. Lesy sú v jadre toho, aby sa mohlo zabraniť negatívnym klimatickým zmenám a preto ich musíme zachovať a zachovať aj ich biodiverzitu. Nedávna právna úprava, ktorú sme rozbehli o nelegálnom, nelegálnej ťažbe dreva, ale aj nelegálnom rybarčení, znamená, že v Európskej únii budeme mať nástroj boja proti nelegálnym praktikám v dvoch kľúčových prírodných zdrojoch rybných hospodárstvách a lesných hospodárstvách. Áno, je to dôležitá súčasť boja proti chudobe. the impact of the regulation depends on effective implementation. Závisí však od dobrej implementácie, či tieto dobré úmysly, legislatívne dobré úmysly sa dostanú do praxe. Práve dnes môžeme začať dúfať v to, že riešenie tohto dôležitého problému sa bude postupne nachádzať. A uvedomujeme si, že máme dočinenia s návrhom vznešenej povahy. Teším sa, že budeme takýto oduševnení a že sa spolu pohneme ďalej na tejto ceste. Ďakujem vám. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem aj za stručnosť vášho príspevku. Dnes večer končíme toto zasadnutie tým, že si vypočujeme spravodajkyňu pani Hasy. A zároveň by som vám chcel, pani spravodajkyňa, zablahoželať za vynikajúcu prácu. Máte slovo na dve minúty. Kolegovia, vďaka každému, kto sa vyjadril v takýchto neskorých nočných hodinách tejto dôležitej téme. Ja som bola v tej istej situácii, ktorú popisoval Chris Davis, keď mal slovo. Týkala sa E, spolupráce s komisárom pre rozvoj. Vtedy komisár my si myslel, bol presvedčený, že takáto právna úprava bola vtedy nemožná. Bolo nám to veľmi ľúto. Vážený komisár, vážení kolegovia poslanci, poslankyne, som si vedomá všetkých e, problémov s nelegálnou ťažbou. Mnohí Kolegovia sú nahnevaní na byrokraciu, ale rada by som poukázala na fakt, že tu nejde len o toho, kto prvý raz umiestni na trh produkt z nelegálne vyťaženého treva, ale ide aj o celý ďalší reťazec, ktorý nadvezuje. A byrokracia je veľmi malou daňou, ktoré, ktorú za zabranenie takýmto praktikám musíme zaplatiť. Ak zlepšíme situáciu a zabraníme predaju nelegálneho dreva, bude to výborné a preto by sme mali vyžadovať certifikáty pôvodu. Alebo by sme mali naviazať zisťovanie pôvodu na platby DPH. Mnohé hospodárske subjekty podporujú zákaz ťažby nelegálneho dreva, napríklad e, v rámci firmy, ktoré pracujú v rámci balenia a baliarských obalových materiálov. A odbory takisto voči nám vyslali priaznivé signály, podporujú nás Vyjadrili sa v tom zmysle, že sú na trhu konkurenčné výhody a nevýhody a nemali by existovať výhody za to, že niekto ťaží drevo nelegálne alebo s takýmto drevom ďalej obchoduje. Preto musíme našu právnu úpravu správne uplatniť v praxi a preto podporujem myšlienku sankcií, ktoré by mali byť aplikované členskými štátmi a ktoré by mali zabraniť zneužívaniu systému vopred. Ďakujeme pekne. Pani Hasi, hovorí pán predseda. Tým je naše zasadnutie ukončené a zajtra budeme hlasovať o tejto rozprave, vážení kolegovia, poslankyne, poslanci. Zasadanie